kde ide o rozvoj satelitnej technológie, pokiaľ ide o fungovanie systému celosvetového zaznamenávania letov. Takže to je téma ďalšie diskusie. A ako prvý dostane slovo pán Kramer, ktorý je autorom tejto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy a páni, v mene výboru pre dopravu by som chcel ústnu otázku sa spýtať, pokiaľ ide tento satelitný systém a predstavím to. Mali sme tu veľké tragédie a početné tragédie, ktoré počasného systému a na potrebu aj zaznamenávania, stále zaznamenávania lietadiel. Spomíname si na tragickú, tragickú, tragický let Malaysia Airlines 447 a takisto Air France 447, takže iba 30 celosvetového vzdušného priestoru je pokrývaný týmto systémom zachytávania letov. To je jednoducho v neprospech, e, to je neprospech e, tejto situácie a musíme konať. A jedna z hlavných e, víziev je zachytávanie lietadiel cez satelity. Táto technológia umožňuje lepšiu kontrolu a lepší manažment leteckej dopravy Predovšetkým týmto docielime väčšiu bezpečnosť, ale aj väčšiu účinnosť a kontrolu a menej in- nákladov do infraštruktúry. Takže je to vlastne situácia, kde všetci, skutočne všetci získajú. Náš výbor je presvedčený, že pravidlá musia byť premyslené e, na novo, aby sme zachránili viac ľudských životov. Aj Medzinárodná organizácia pre civilnú leteckú dopravu ICAO zdieľa naše e, snahy. Takže tak ICAO žiada Medzinárodnú úniu pre telekomunikáciu ITU na celosvetovej konferencii, ktorá sa bude konať v Ženeve, aby sme vyčlenili špecifické frekvenčné centrum. Máme jasné otázky za náš výbor. Čo si myslí komisia o satelitne podporovaných systémoch zaznamenávania letov, a aké budú požiadavky, pokiaľ ide o pridelenie tejto frek- tohto frekvenčného pásma, aby sme takéto systémy dostali? Očakávame vašu odpoveď, pani komisárka. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Chcem sa poďakovať za ústnu otázku pani komisárka. Teraz zostane pani komisárka slova. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, po štvrtýkrát sa na vás obraciam s rovnako dôležitou témou. Komisia má za to, že satelitná technológia, pokiaľ ide o zachytávanie letov, je pozitívnym trendom po týchto uh, tragických udalostiach, kde spadli lietadla, tak Európska únia začala robiť konkrétne opatrenia potom, aby sme lepšie lokalizovali lietadla a ktoré majú ťažkosti. A to ako zmizol z dohľadu e, let Malaysia Airlines 370, no tento celý tento proces jednoducho ešte urýchlil. 9. júla roku 2015 bola predložená podporná, bol podložený podporný návrh pre návrh komisie, pokiaľ ide o návrh nariadenia z roku 2012, pokiaľ ide o požiadavky o, o zaznamenávanie letov a podporu týchto systémov tak výskum ako aj legislatíva sa snaží e, sústrediť na riešenie tejto situácie. To znamená, my nepodporujeme žiadne nejaké technické riešenia, pokým tá technológia, ktorá doteraz funguje, je vhodná na toto riešenie. To znamená, naše pravidla poskytnú patričnú flexibilitu a takýmto spôsobom poskytneme viaceré technické možnosti, tak existujúce ako aj budúce, ako napríklad systémy, ktoré už máme, alebo práve tieto satelitné systémy. Takéto pravidlá, ktoré podporujú, ktoré by podporili členské štáty, by vychádzali z troch princípov. Poprvé, požiadavky musia byť technologicky neutrálne a musia vychádzať predovšetkým z toho, akú, aký výkon poskytnú. Ide o to, aby veľké dopravné lietadla dávali informácie o svojej trajektórii a to včasne a presne na to, aby sa mohol spustiť záchranný e, mechanizmus alebo vyšetrovanie v prípade nehody. Po druhé, zabezpečenie patričného vybavenia musí byť špecifikované v tej požiadavke a prípade nehod jednoducho tento systém nesmie byť narušený. Toto sa pravdepodobne udialo počas toho letu Malejža 370. Eh, Ďalej, eh, výrobcovia lietadiel musia mať možnosť eh, vybrať sa cestou tých naj, ekonomicky najvýhodnejších riešení. Tento návrh, ktorý už bol predložený do Európskeho parlamentu a na komisiu na preskúmanie, z toho to má vzísť nová legislatíva ešte do konca tohto roku. Organizácia ICAO takisto aktuálne pravidla v tomto kontexte a my sa snažíme zabezpečiť pasažierov aj s internetovým prístupom prostredníctvom satelitných riešení. Takéto systémy takisto môžu podporiť e, informáciu ohľadne, e, informáciu ohľadne zdieľania údajov, tak na Zemi ako aj vo vzhu. Takýmto spôsobom môžeme monitorovať už zo Zeme e, patričné lety. A pokiaľ ide o tú B technológiu, kde vlastne chceme zdôrazniť to, o čo, čo, o čo ide aj v tej otázke. Chceme zdôrazniť, že toto je jedna z možností, ale sú tu aj iné. Sú tu aj iné možnosti, ktoré boli popísané zo strany komisie v technickom dokumente, ktorý dostal k dispozícii ICAO. Vzhľadom na návrh komisie, pokiaľ ide o tú konferenciu, Treba povedať, že Európska komisia ako taká nemá hlasovacie práva na úrovni ITU. V pondelok 26. oktobra rada prijala závery, pokiaľ ide o konferenciu radiokomunikačnú, ale tejto téme sa, nebolo venova- sa nevenovali a preto vítame uznesenie Európskeho parlamentu a chceme spolupracovať s účinnosti členskými štátmi na tejto konferencii, aby sme zabezpečili koherentnú podporu počas rokovania v stručnosti môžem povedať, že komisia podporuje ochranu ADSB e, na podpory teda na konferencie tento systém aj nové úpravy na úrovni ITU. Takisto vieme, že v rámci príprav pokiaľ ide o túto konferenciu, členské štáty už signalizovali svoju podporu, pokiaľ ide o pridelenie vysielania e, tohto nového systému ADSB. Týkalo by sa to predovšetkým signálov, ktoré takýmto spôsobom boli vysielané v súľade s e, pravidlami IKO. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za vašu odpoveď. A teraz si vypočujeme stanoviska politických skupín, takže najprv dostane slovo pán Marinesku. Nech sa páči v mene EPP, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Bohužiaľ by som chcela poukázať na eh, tieto Chcela by som poukázať na túto komplikovanú situáciu, pokiaľ máme o ten systém sledovania letov a lety nemôžu byť takýmto spôsobom detekované a iba 30 vzdušného priestoru sa takýmto spôsobom nasledovať. Časť Afriky, ako aj oceány týmto systémom nie sú pokryté, pretože je tu nedostatočná technológia a nedostatočná infraštruktúra. Ten systém, ktorý tu teraz máme, je veľmi nákladný, ale zároveň aj neúčinný. Lety nemôžu byť jasne zaznamenané a určené, kde vlastne sú a to vlastne vedie k tomu, že ten vzdušný priestor nie je správnym spôsobom kontrolovaný. Máme však riešenie a takéto riešenie by mohlo poskytnúť dobré pokrytie. Ten systém ADSB na základe pozemskej infraštruktúry sa už môže uplatňovať a využívajú sa pritom satelitné systémy <clears throat> detekovania letov. Ide tu e, predovšetkým o potrebu pridelenia frekvenčného pásma a to by sa udialo predovšetkým na prostredníctvom VRC 15 prostredníctvom organizácie IKAO. Vieme, že tu bude konferencia a ďalšia konferencia sa bude konať až o 4 roky. To znamená, my musíme tento časový slot využiť a nemôžeme prepásť ďalšie 4 roky, pretože to prinesie ďalšiu pridanú hodnotu. Bude to efektívny systém, pokiaľ ide o záchranné aktivity v prípade nehôd, aj pokiaľ ide o transatlantické lety. IKAO a EA sa podporujú takýto postup a vlastne to aj verejne spomenuli. My vítame stanovisko komisie a chceme ju požiadať, aby robila všetko preto vo vzťahu k členským štátom, aby sa tento postup poporil v kontexte VRC 15. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám, Marinesku, že ste sa držali svojho časového priestoru. A teraz ďalším rečníkom je pani Anderson v mene socialistov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Regulačné úrady, ako aj priemysel a občania súhlasia s tým, že detekovanie letov cez satelity musia byť zlepšené úspešný a rastúci priemysel pre satelit je ochotný prispieť k tomuto. Nedostatok dodatočných pridelovaní radiospektier je iba súčasťou tohto riešenia, ale veľmi dôležitou súčasťou. Nede tu iba o záchranné operácie, ale ide tu aj o navýšenie kapacít a možností pomôcť lietadlám, aby sa vyhli zlému počasiu a aby sa vybrali kratšími trasami, ktoré sú lepšie pre životné prostredie. Medzinárodná organizácia už podporila revíziu a rozšírenie pridelovania frekvenčných spektier. To je to, čo by sme mali podporiť aj my cestovateľia. Mus potrebujú takúto istotu a vieru a dôveru v letecké systémy. Takže ja vítam túto ústnu otázku a apelujem na kolegov, aby v plenárke podporili toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je Pani Foster. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne komisii. Vítam ústnu otázku, ktorá bola predložená zo strany kolegu Michaela Kramera. Myslím, že je to dobre načasovaná otázka. Ja túto otázku, pokiaľ ide radiospektrum v leteckom e, sektore, som to nastolila už pred 13 rokmi, keď som ešte bola vo výbore pre priemysel. A v tomto čase vlastne to súviselo s rozširovaním sa telefónov mobilných a vtedy to bolo v čase, keď sa, sme sa venovali Galileovi. Ale odtedy sa veľa udialo, takže musíme byť schopní, aby sme využívali tieto sofistikované systémy, pokiaľ detekovanie letov. E, tí, ktorí šetria e, katastrofy letecké závisia od takýchto od takýchto riešení a preto je našou zodpovednosťou, aby sme im dali do ruky tie nástroje, ktoré im umožnia riešiť tieto situácie. Takže my vítame túto diskusiu k tejto téme a istotne podporíme za našu skupinu túto otázku a jej riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka. Pán predseda, my podporujeme túto otázku. My sme ju aj spolu pripravovali. Čo ste povedali v rámci reakcií, poukazuje na to, že komisia sa snaží, čo oceňuje naša politická skupina. Po druhé, uistili ste nás, že ten balíček pre letecký priemysel, ktorý bude predložený na začiatku decembra, poskytne potrebné návrhy a vzhľadom na tie tri prvky kľúčové, ktoré ste spomenuli, myslím, že ten podporný mechanizmus je absolútne bez pochyby dôležitý. A pokiaľ ide o technologicky neutrálne riešenia, povedal by som síce áno, ale budeme sa pozerať na tú dopadovú štúdiu, ale tie kľúčové otázky sú predovšetkým v oblasti interoperability. Takisto ste hovorili o tých lacných riešeniach. Podľa mňa to nejde o najlacnejšie, ide o tie najvhodnejšie riešenia, ktoré môžu zabezpečiť riešenie. A pokiaľ ide o ten posledný element, malo by sa to vyriešiť čo možno najrychlejšie. A pokiaľ ide o spektrum, tak súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. Ďakujem. A teraz pán Ertuk. Ďakujem. Pani eh, predsednička, samozrejme aj ja eh, podporujem návrh kolegu Kramera. Chcel by som sa teraz venovať eh, všeobecnému komerčnému letectvu. Myslím si, že tento systém by sme mali, e, musíme rozšíriť aj o malé lietadla. E, vo Francúzsku e, vznikla štúdia, ktorá hovorí o tom, že ročne dôjde k 15 nehodám samozrejme aj smrteľným a tu teda naozaj je potenciál pre zamedzenie takýchto nehôd. A preto som za e, celoplošné zavedenie tohto e, systému ADSB. My sme svojho času už e, žiadali systém, aby sa toto zaviedlo. Žiadali sme komisiu o príslušné opatrenia. Doteraz sa nič nestalo, takže naozaj apelujem na komisiu, aby veci pohľad dopredu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že problém s tlmočením. Ďakujem veľmi pekne. Eh, letectvo je veľmi úzko prepojené so systémom identifikácie a lokalizácie lietadiel. Momentálne tieto systémy pokrývajú však len 30 celosvetového vzdušného priestoru, systémy zaznamenávania letov. Takže tu máme oblasti, ktoré eh, vlastne sú úplne nepokryté ako v zalesnených oblastiach alebo nad oceánmi. Systém DSB by e, prekonal túto slabinu aktuálnych systémov, zvyšila by sa efektívnosť e, aj riadenie letovej dopravy. Otázka, ktorú mám pre e, komisiu je, či komisia zhodnotila možné slabosti systému ADSB a či komisia disponuje nejakým kalendárom pre možnú implementáciu ADSB v Európe. Ďakujem za túto otázku. Ďalším rečníkom je pán Marias. Ďakujem pekne. Ehm, letecké tragédie ehm, viedli ehm, v Európe k mnohým stratám na životoch a je ťažké dopatrať sa aj z akých dôvodov došlo k týmto e, tragédiám. Dnes žijeme v dobe digitálnych technológií a preto je neakceptovateľné, aby e, len 30 celosvetového vzdušného priestoru bolo e, pokrytého systémami zaznamenávania letov. Musíme apelovať na vlády, aby e, zvyšovali efektivitu e, a teda aj bezpečnosť v tejto oblasti. Komisia musí prijať e, okamžite opatrenia, aby sa tento nový systém na celosvetovej úrovni prijal. Treba samozrejme dbať aj na to, aby neboli porušované ľudské práva, aby neboli porušované suverénne práva jednotlivých štátov. Ďakujem pekne. Poprosím vás o e, ticho, aby sme dobre počuli vysvetlenia pani komisárky. Pani predsednička, vážení členovia parlamentu, chceli by sme poďakovať e, Eh, poslancom Európskeho parlamentu a pánovi Kramerovi za túto otázku, eh, ktorá eh, vyjadruje obavy a otázky veľkého počtu európskych občanov. Plne podporujeme kroky smerom ku globálnemu systému zaznamenávania letov ako systém ADSB. Chceme príjmať ďalšie kroky na základe legislatívnej práce, ktorú som spomenula v mojom úvode. Dúfam, že toto objasňuje úsilie komisie mať e, bezpečné a nákladovo efektívne riešenia pre globálny e, systém zaznamenávania letov. E, tešíme sa na úzkú spoluprácu s parlamentom a radou, pokiaľ ide o skorú, skore prijatie takejto legislatívy. Ďakujem. Ďakujem vám, pani komisárka, za vašu stručnú odpoveď. Týmto Diskusiu e, uzatvárame. Máme jeden návrh uznesenia k tejto téme. Hlasovanie sa bude konať. Dnes ešte stále je trochu času do 11.30, preto zatiaľ preruším.